európskej legislatívy, pretože teraz vlastne ideme opäť vyvážiť právomoci našich inštitúcií. Toto nariadenie o iniciatíve európskych občanov bolo prijaté regulárnym postupom a vlastne týmto sa dáva našim občanom rovnaká legislatívna iniciatíva, ako má Rada, komisia na podpis, teda na to, aby sa táto iniciatíva mohla uplatniť, je potrebný milión podpisov. Umožňuje občanom, aby bol ich hlas vypočutý. A vlastne sa takto vytvára priame prepojenie medzi občanmi a inštitúciami EÚ. Je to také premostenie v rámci EÚ. Európsky parlament a rada sa veľmi usilovali, aby sa tento dokument prijal už na prvom čítaní a chcem poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k úspechu a predovšetkým chcem poďakovať belgickému a maďarskému predsedníctvu, ďakujem aj komisii, aj poslancom Európskeho parlamentu. Ďakujem Karlovi Kasinu, pani Macíny a teda petičnému výboru. A ďakujem teda, poprosím vás, aby ste prišli sem, poprosím aj pán Lamassur, Sita Gorman, Diana Wallis a Gerald Hefner. Dúfam, že ste prítomní a že celú, celý tento postup môžeme absolvovať spoločne. Okrem toho tam boli prítomní aj tieňoví spravodajcovia a myslím, že môžete byť všetci hrdí na tento materiál, ktorý sa podpisom stane zákonom. A myslím, že máme môžeme osloviť aj pána ministra Martoneho, ktorý bude prítomný počas tohto pol roku pomerne často u nás. Takže dovolte, pán minister, aby som vás vyzval k tomu, aby ste nám povedali niekoľko slov. Vážené pani, pani poslankyne, pani poslanci, dámy a páni, v tomto významnom momente, v tejto vážnej chvíli si spomínam na Európsky dohovor. Keď sme na Európskej konvencii, pomýšľam, keď sme hovorili o demokratickom deficite v rámci integračného procesu, ako ho ten deficit eliminovať, alebo aspoň znížiť. A vlastne bol tu ten spoločný cieľ pre nás všetkých, aby sme posilnili demokratické fun- fungovanie Európskej únie. Takže jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je to, ako postupujeme teraz. Čiže sa posilňuje účasť a zapojenia samotných občanov priamo, demokraticky. týmto spôsobom a preto to iniciatíva občanov bola zahrnutá do zmluvy a teraz občania sa môžu obrácať priamo na Európsku komisiu a môžu ju vyzvať, aby predkladala návrhy právnych aktov, ktoré sa týkajú Európskej únie. Som pevne presvedčený o tom, že toto je významný mílnik na ceste ku väčšej demokracii v rámci únie. Je to prvý prvok priamej demokracie a vytvára priamy kontakt a dialog medzi inštitúciami a občanmi. Zároveň povzbudzuje ku cezhraničnému dialógu a spolupráci. Okrem toho, taktiež povzbudzuje k tomu, aby si občania uvedomili, že tieto výdobytky patria im, že to patrí nám, všetkým spoločne. Áno, naše motto pre silnú Európu a s ľudským dotykom. To sa týka nás všetkých. Ak to chceme dosiahnuť, chceme implementovať zmluvu jasným, priamočiarným spôsobom a tieto spôsoby priamočiare, jasné, zreteľné musíme vytvoriť a toto práve je jeden z tých významných krokov, ktorý práve ideme podniknúť. A týka sa to všetkých inštitúcií, komisie, rady a predovšetkým Európskeho parlamentu. Rád by som taktiež poďakoval pánovi Marošovi Ševčovičovi z Európskej komisie. Ďakujem taktiež španielskému a belgickému predsedníctvu všetkým členom nášho tria a ešte špeciálne chcem poďakovať a chcem aj zablahoželať Európskemu parlamentu a všetkým tým, ktorí boli zaangažovaní a podielali sa na tejto nesmierne významnej práci, čiže predsedom jednotlivých výborov, aj spravodajcom, pani Lamasur, Zita Gurmaj, Diana Wallis, Gerald Hefner a Ďakujem aj všetkým ostatným poslancom, ktorí sa zúčastnili na tejto veľmi významnej práci. Toto, ako vidíme, je výsledok vynikajúcej spolupráce a pochopenia. Nie len medzi európskymi inštitúciami, ale taktiež medzi rôznymi politickými zoskupeniami. Môžem len vyjadriť svoju nádej, že táto spolupráca a toto vzájomné porozumenie vlastne vytvára model do budúcna a aj pre spoluprácu politických skupín. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem taktiež. Teraz, dámy a páni, pristúpime k podpisu dokumentu, ktorý sa stane zákonom. La Presidente. Cari colleghi, la seduta... Drahí kolegovia,